24 hodín zo strany jednej viacerých teda frakcií, alebo aspoň minimálne 40 poslancov e, nie je požadované inak. Tie návrhy sú tiež priložené k zápisu.